Ďalším bodom programu je ústna otázka ohľadom e, potreby povinného označovania krajiny pôvodu v prípade niektorých e, výrobkov. I'm sorry. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa. Samozrejme, Teraz vystupí predstaviteľ komisie, náš host, pán komisár. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení pani poslanci, poslanky. Nechcel by som sa vám poďakovať za to, že ste dali komisii príležitosť mať s vami výmenu názorov na veľmi dôležitú tému hydro elektrárne, pretože veľké percento všetkých obnoviteľných zdrojov energií, medzi nich 40 e, je hydroenergetika kľúčová. Tá zohráva dôležitú úlohu v rámci Európskej energetickej únie a bude naďalej prispievať e, k plneniu troch prioritných cieľov bezpečnosť, udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Cieľom komisie je E, dať všetkým e, výrobcom e, elektriny rovnaký prístup k hydroelektrárňam, môže im zabezpečiť dobré investície, môže to prispieť aj k rozvoju miestnych komunít a e, integrácia hydro, e, elektriny z vodných zdrojov do siete je veľmi dôležitá. Komisia pripraví legálne, sociálne a environmentálne aspekty e, výroby elektrickej energie z vodných zdrojov. Chceme E, lepšie využívať hydroelektrárne. Nespochybňujeme kompetencie členských štátov, ktoré môžu zavádzať povinnosti prevádzkovateľom hydroelektrárny a udelovať im koncesie. V tomto zmysle členské štáty môžu nájsť správnu rovnováhu medzi požiadavkami na konkurencieschopnosť a ďalšími legitimnými záujmami. Avšak členské štáty musia rešpektovať relevantnú eurolegislatívu. Napríklad, ak sa štát rozhodne využívať hydroelektrárne formou koncesí, budú sa uplatňovať pravidlá európske pravidla oblasti verejného obstarávania. To zabezpečí nie len primeranú mieru konkurencie schopnosti, ale zároveň rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť e, e, rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektami európske, ak budú porušené pravidlá verejného obstarávania, e, potom e, platnosť koncesie sa predlží e, v prospech e, hlavného producenta energie, až kým sa problém nevyrieši. E, tu sa nutne nevylučuje prevádzka hydroelektrární spôsobnosti európskej legislatívy. Národné systémy koncesí hydroelektrárny by mali rešpektovať európske pravidlá, ako napríklad smernicu elektrine. Postup postupy, konkurenčné postupy e, pre udelovanie koncesí pre hydroelektrárne sú dôležité pre dobre fungujúci trh s energiami. Pri poskytovaní koncesí hydroelektrárňam členské štáty e, sa musia e, riadiť európskymi pravidlami boja proti trastom a pravidlami štátnej pomoci ak e, členský štát dá koncesiu dominantnej spoločnosti, môže tým porušiť e, pravidlá na ochranu proti trastom, pretože nevytvorí rovnaké podmienky pre hospodárskú súťaž a umožní dominantnej štátnej spoločnosti udržať si alebo posilniť svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu s elektrinou povolovanie, udelovanie koncesí môže byť považované aj za štátnu pomoc, ak sa jedná o štátne zdroje. Selektívna výhoda je poskytnutá určitým spoločnosťam na relevantnom elektrickom trhu a týmto má dopad na obchodný stih a mm, deformuje to hospodárskú súťaž. Takéto koncesie e, sú súčasťou štátnej pomoci, ak sú splnené určité podmienky, napríklad sa použijú štátne zdroje, napríklad vo forme štátnych príjmov či poplatkov, ktoré by mohli byť poskytnuté vopred. Potom druhý dôvod, selektívna výhoda sa poskytne určitým firmám v porovnaní s konkurentami na relevantnom trhu s elektrinami. Takže musí to mať v podstate taký dopad, že sa naruší hospodárska súťaž, čo je veľmi pravdepodobné, keďže elektrina sa e, predáva na konkurencieschopných trhoch e, e, aj medzi členskými štátmi. E, ďakujem pekne pánovi komisárovi. Samozrejme hovoríme tu o hydroelektrárniach v Európe a slovo dostávajú najprv zastupcovia politických strán. Pán Tajany za EPP na po druhá minúty ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, sektor Hydroelektrárny je kľúčový pre dekarbonizáciu a pre fungovanie jednotného trhu s energiami, avšak trh s koncesiami v Európe nie je homogénny. Niektoré krajiny e, umožňujú obnoviť koncesie, v iných štátoch e, sú koncesie neobmedzené, na dobu neurčitú, čiže e, situácia je rôznorodá. To má dopad na konkurencie, schopnosť našich podnikov. Potrebujeme jeden právny rámec a chceme zabezpečiť to, aby všetci mali rovnaký korektný prístup na trh a naozaj by mala byť celé korektná hospodárska súťaž. Táto diskusia e, v podstate začala tým, že sme sa pýtali komisie, ako chce zabezpečiť väčšiu konvergenciu trhu hydroelektrární v Európe s jednotením systému koncesí e, a režimov v Európskej únie. Chceme, aby komisia zohrávala proaktívnejšiu úlohu, nielen aby zabezpečila dodržiavanie pravidel hospodárskej súťaže, aby zvážila aj to, ako rozdiely medzi rôznymi systémami udelovania koncesí v e, sektore vodnej elektrické energie podrývajú konkurencieschopnosť vo všeobecnosti spoločnosti presadzujú svoje vlastné záujmy a to môže mať nepriaznivý dopad na malé a stredné podniky a môže to brániť rastu, tvorbe pracovných príležitostí a schopnosti EÚ vo svete. Ja viem, že vy sám nie ste ako jediný zodpovedný za tento sektor. Mm, veľmi často sem prichádzajú komisári na našu diskusiu, tí, ktorí nie sú kompetentní pre daný sektor, ale chcem vás vyzať, aby prostredníctvom vás ste zabezpečili, že komisia bude proaktívnejšie pôsobiť v tomto sektore. V mene SAD pani Patriša Toja na 1,5 minúty. Mm, tento sektor je veľmi dôležitý pre hospodárstvo. Upozornilo sa tu na to, pán komisár, že to sú abstraktné čísla, o ktorých ste hovorili, nezodpovedajú realite v sektore. Ako som povedala, sú tu prekažky, ktoré je potrebné odstrániť. Predovšetkým rôznorodosť systémov udelovania koncesí v rôznych štátoch. E, sú tu rôzne postupy e, na možnosť využívania vodnej, e, vodných zdrojov na výrobu elektrickej energie podrývajú konkurencieschopnosť, nedávajú istotu investorom a obmedzujú prístup k financovaniu. Druhou prekážkou je to, že komisia má rôzne prístupy, ktoré idú proti sebe. Jedno generalizovstvo spraví jednu vec, napríklad Envy spraví uh, uh, niečo iné a máte tu úplne náhodila opatrenia, ktoré idú proti sebe. Neexistuje tu žiadny korelovaný prístup a aktuálna situácia je taká, že niektoré štáty e, sú trestané a stíhané, pretože neliberalizovali dostatočne rýchlo svoj trh a iné štáty majú časovo neobmedzené systémy a nemajú ani výberové konanie pre udelovanie koncesie a pritom ich nikto nekritizuje. Pán komisár, Chcem, aby sa konkrétne konalo. Nie vy, ale niekto na kolegiu. Musíte spraviť niečo preto, aby sme mali homogénny legislatívny rámec, pretože ak nie, tak nebudeme mať ani skutočný trh, ani skutočnú hospodárskú súťaž a nedosiahneme globálny prístup e, pre riešenie porušovania predpisov. Európa bude vyzerať zle, keď sa s rôznymi štátmi zaobchádza rôznorode a a keď každé generáliteľstvo komisie si robí, čo chce, potom nebudeme mať jednotný trh s energiami. Ďakujem pekne. V mene ďalších skupín pán Selimovič z Alde. Ďakujem pekne. Keď EÚ predložila stratégiu energetickej únie v roku 2015, išlo o to, že každý by mal mať prístup k bezpečným, udržateľným zdrojom energie, ktoré sú konkurencieschopné. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali v energetickom mixe aj e, elektrinu z vodných zdrojov. V roku 2006 to bolo iba 10%, teraz je to viac, ale jednoducho nesplníme požiadavky uh, na, alebo dopyt po energii, ak nebudeme lepšie využívať naše zdroje, musíme lepšie využívať vodné zdroje, ktoré majú obrovský potenciál. Napríklad eh, eh, v Bosne a v iných miestach máme ešte ďaleko od toho, aby sme využívali elektrickú energiu 35% v Albánsku a 7% v Bosne. Čiže nejde o to, aby sme mali lepšiu reglementáciu a prepojili existujúce zdroje, ale musíme sa pozrieť, ako vyzerá situácia u susedov, aby sme dosiahli ciele energetickej únie musíme pridržať pravid- sa pravidlám E, dodržiavať pravidlá, musíme držať pohromade a to súvisí aj s, dopi- s e, ponukou elektrickej energie pre všetkých z vodných zdrojov. Ďakujem pekne za skupinu GUE NGL pani poslankyňa Paloma López e, Bermecho. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som veľmi rada, že mám túto príležitosť sa zúčastniť na tejto diskusii, pretože pri dvoch príležitostiach, kedy som sa písomne pýtala na španielských prevádzkovateľov v oblasti eh, výroby elektrickej energie z vody, tak komisia mi neodpovedala. A mňa zaujímajú teda otázky najmä kompetencií, pretože e, tu hovoríme na jednej strane o e, hydroelektrárniach, ktoré znamenajú obrovskú investíciu a e, často sa nevyažívajú, respektíve vracajú sa tieto koncesie, tie povolenia späť do štátneho sektora. A toto je situácia, ktorá má trávi. A som prekvapená, že komisia je taká aktívna v iných oblastiach, ale e, prehliada poškoď, poškodzovanie e, spotrebiteľov firmami v tomto sektore e, pričom ide o sektor s regulovanými cenami. Napríklad len pokuty za taktické využívanie hydroelektrární na manipuláciu trhových cien v Španielsku by e, mohli znamenať, že, e, že sa, sa zvýhodňujú veľkí výrobcovia a e, my sme proti tomu. To jednoducho výroba elektriny zohra, zo, zohráva veľkú úlohu pri dosahovaní energetickej tak sebestačnosti, ako aj znižovania podielu neobnoviteľných zdrojov. A E, ja si myslím, že toto je aktivita, ktorá by mala byť dobre regulovaná, mala by podliehať verejnému záujmu. A treba tiež e, uzavrieť určitý e, ekologický pakt a snažiť sa zachovávať aj ekosystémy, aj polnospodárskú činnosť. Toto sú delikátne otázky a bolo by dobré, keby v tomto smere bola zlepšená koordinácia medzi rôznymi agentúrami a zodpovednými osobami. Ja by som chcela vedieť, čo si komisia myslí o tejto otázke. Ďakujem. Ďakujeme a vám. Teraz za zelených dostane slovo pani eh, Mišo Rivazi. Le président Ďakujem pekne, pán predseda. Hydroelektrárne predstavujú naozaj dedičstvo pre jednotlivé členské štáty. Samozrejme, pomáhajú vyrábať elektrinu, ale modifikovali e, terén, e, riadia toky riek, čiže nie je tu iba energetická záležitosť, ale je to otázka bezpečnosti e, e, obyvateľov, ktorí sa prispôsobili tomu, kadiaľ tečú rieky E, tu nejde o to, či sa jedná o súkromný alebo verejný sektor, pretože v každom prípade e, má koncesiu. Ide o to, aký prínos bude mať nový koncesionér, e, ktorý dostane koncesiu a ako bude spravovať povodie. E, je to v podstate nový systém, udelovania koncesí, fragmentácia a chýbajúci globálny prístup môže ohroziť dobrú správu zdrojov, kto, môže to byť nebezpečné. Je samozrejme, že sú aj nehody, ktoré sú zriedkavé, ale súvisia s dobrou správou a spravovaním priehrad. Mám jednoduchú otázku, ako bude komisia e, sa k tomu stavať, e, bude udelovať koncesie podľa jednotlivých priehrad alebo eventuálne podľa potreby aj zoskupovať po celom povodí. Pán Helmar za e FDD. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja veľmi často v tejto snemovni e, bojujem proti veternej a solárnej energii a tak je veľmi príjemné pre zmenu zase s niečím súhlasiť, pretože hydroelektrická energia je predvydateľná, kontrolovateľná, finančne dostupná, vyžaduje relatívne málo údržby a funguje aj bez e, dotácií. Skrátka v každej, e, skoro v každom ohľade je to takmer polárnym opozitom k solárnej a veternej energii, na ktorú sme vyplýtvali množstvo zdrojov, zvýšili sme ceny elektriny a nutíme energetické podniky utekať z Európskej únie celkom. A problém je, že mm, teda problémom s e, vodnou elektrickou energiou je, je dostupnosť. Teda závisí veľmi od topografie. A my sa snažíme teraz harmonizovať pravidla pre povolovanie projektov vodných elektrární a my e, v našej strane bojujeme proti akejkoľvek takejto harmonizácii, pretože vodné elektrárne v Británii sú národný stroj a budeme e, skutočne e, veľmi nespokojní, ak sa Brusel bude snažiť prevziať kontrol nad týmito zdrojmi. Ďakujem veľmi pekne. Pán Helmer, teraz pán Kristianis Karinš na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Predstavme si, že dvaja boxery sa dostanú do ringu. jeden má e, dve ruky zdvihnuté a druhý má jednu ruku zviazanú za chrbtom Mm, všetci by sme povedali, že toto nie je spravodlivý e, boj, ale e, vážení priatelia, čo teraz vidíme na trhu s energiami, najmä v oblasti e, vodnej elektrické energie v jednotlivých krajinách sa uplatňujú nerovnaké úpravy tohto druhu výboru výroby elektrickej energie. Problém spočíva v tom, že prúd e, slobodne mm, prúdi cez hranice a to narúša hospodárskú súťaž, e, investičné nároky e, nie sú rovnaké vo všetkých členských štátoch, ale mm, elektrický prúd prekonáva bez problémov hranice to je niečo podobné, ako e, keď jeden boxer musí bojovať iba jednou rokou proti superovi, ktoré má k dispozícii dve ruky. Ak chceme mať e, jednotný trh s energiami, potom musíme mať rovnakú úpravu, aby všetci boxery mohli e, bojovať na rovnakom základe. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo Jean-Paul Denano na 1,5 minúty. Áno, pán predseda, táto otázka na ústne zodpovedanie. E, tu by som chcel upozorniť komisiu na dôležitú úlohu hydroelektrárny. E, jednoducho je to obnoviteľný zdroj a uchovateľný zdroj energie a prispieva k dekarbonizácii nášho hospodárstva, k zabezpečení nášho systému, k autonomnosti a nezávislosti Európy, čo sa týka energii. E, a tento sektor e, vodnej elektrické energie prispieva aj k udržaniu zamestnanosti na miestnej úrovni a ku krajinotvorbe e, Využívanie má to dopad na mnohé sektory ako navigácia, vodné hospodárstvo, cestovný ruch, polnohospodárstvo a prispieva rôznou mierou ku koheznosti a k územnému rozvoju e, regiónu. Chceli by sme upozorniť komisiu na to, že je dôležité objasniť situáciu e, v oblasti sektore vodnej elektrickej energie v Európe. Členské štáty vzhľadom na svoju históriu e, e, musia teraz rýchlo udelovať koncesie konkurentom, tak ako je to v niektorých členských štátoch a na iné členské štáty sa to jednoducho nevzťahuje. Tu riziko, že sa ekosystémy dlhodobo destabilizujú a preto chcem vyzvať komisiu, aby sa rýchlo zamyslela nad touto otázkou a mala pritom na pamäti to, že aby sme neotvorili dvere politike e, neprimeranej, ktorá bude škodlivá pre sektor energetiky v Európe. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pani... A teraz pani Zaskun Bilba Barandika. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Európa je e, oblasťou s e, najväčšou mierou využitia vodnej elektrickej energie na svete, aj keď e, tie naše zariadenia, tie elektrárne by sa dali využívať aj lepšie, ale je to teda veľmi dobrý zdroj. A je to obnoviteľný zdroj, ktorý je veľmi uh, užitočný, pretože je, disp- je k dispozícii aj vtedy, kedy ostatné obnoviteľné zdroje sú v útlme, respektíve nedokážu dodávať. A preto by uh, vlastne investície do vodnej elektrické energie v Európe mali byť e, prioritou. A preto je veľmi dôležité, aby sa zjednotili pravidlá, a zjednodušilo napríklad využívanie vody a udelovanie povolení na využívanie vodných tokov. A preto e, je treba zaviesť také podmienky aj právne, aj administratívne, aby sa e, zabezpečila aj právna, aj finančná e, istota investícií. V niektorých krajinách, napríklad Španielsku, totiž prevádzkovateľe sa potýkajú s problémami, a to s komplikovanou administratívou a ne, ne, neexistenciou európskej stratégie a e, pritom by e, bolo potrebné, aby sa tá ich energia dostávala na trh. A preto sa chcem spýtať, pán komisár, kedy sa tieto, táto neistota rozpíli a ako spolupracujete e, tak s, vydavate, s tými orgánmi, ktoré vydávajú povolenia, ako aj s prevádzkovateľmi. Gracias. Eh, Madame députée François Grosset. A pani François Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. 16 svetovej produkcie elektriny. E, vodný zdroj je tretím zdrojom svetovej produkcie elektriny a je to veľmi dôležité, pretože je to energetika dôležitá pre e, zamestnanosť, zamestnanosť, ktorá sa nedá delokalizovať, využíva e, aj prospešná mestám, vidieku môžeme zachovať aj architekturálne dedičstvo a zabezpečiť ďalší zdroj príjmov pre miestne obyvateľstvo. Je to dekarbonizovaný zdroj energie, už sme to povedali, že to vyhovuje našim európskym environmentálnym cieľom, ale hydroelektrina nie je len využitie obnoviteľných zdrojov, ale je to jeden z, váš, z sektorov, ktorý umožňuje uchovávať, uskladňovať takúto elektrínu a teda systém udelovania koncesí podnikov Európskej únie by sa nemal meniť brutálnym a urychleným, unáhleným spôsobom mnohé krajiny, napríklad ako Francúzsko, vynaloží obrovské úsilie v tejto oblasti a žiaľ to nikto nezohľadňuje. Musíme za každú cenu sa vyhnúť tomu, aby sme brzdili investície do tohto sektora. Signál, ktorý dnes vysiela Európska komisia smerom k investorom, nebol dostatočne pozitívny aj keď sa nedá konkurovať, alebo v niektorých členských štátoch Európskej únie sa nedá konkurovať, Eh, tí, ktorí spravili určité úsilia v tých, tejto oblasti, nespravedlivo sa na nich poukazuje prstom. Teda ako komisia chce podporovať rozvoj tohto veľmi špecifického sektora, musím povedať, keď je tu množstvo obáv pre všetkým v horských oblastiach. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán Kelly, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že diskutujeme eh, teraz tak neskoro eh, v noci o tak dôležitej oblasti. V, v oblasti hydroelektrárny máme eh, vyše 100 rokov skúsenosti a veľmi vysokú účinnosť príslušnej technológii, ktorá zabezpečuje produktivitu na úrovni 85 až 90 To umožňuje nám naplniť celé oblasti ochrany životného prostredia je to veľmi významný zdroj eh, do celého e, eugenického eh, eh, mixu a umožňuje ušetriť 24 miliard eur ročne a tisícky tón emisí musíme reagovať nielen e, na e, klimatické zmeny, ale aj na 400 e, miliard, ktoré vynakladáme na dovoz fosílnych palív. Zatiaľ, čo nevždy svieti slnko, lebo fúka vietor, je možné využívať zdroje, vodné zdroje a to umožňuje e, e, e, energeticky uchovať energiu a to je najúčinnejší takýto zdroj energii. Je tu veľmi veľká nákladová prúžnosť, takže ak, akú máme perspektívu, všetko závisí od cien. To znamená, že musíme využiť novú štruktúru trhu s elektrínou, aby sme aj uznali aj veľkú flexibilitu možnosti výroby elektrickej energie z vody. Ďakujem pekne. Kolega Salini. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Existujú uh, uh, dva dôležité argumenty, keďže nemáme uh, času na zvýš, hneď k veci. Som presvedčený, že viete o tom, pán komisár, že existujú rôzne e, postupy udelovania cenzií. Niekedy sa to robí prostredníctvom verejného obstarovania, niekedy nie mm, e, alebo to sa urobí formou verejného starovania, ale potom sa koncesie obnovuje e, nekonečne dlho. V niektorých iných štátoch sa pravidelne opakujú takéto konania. To spôsobuje eh, hospodárske a eh, právne eh, komplikácie. Obávam sa, že komisia to dostatočne nezohľadnila. Ak sa pozrieme na návratnosť investície, ak e, e, zisk sa začne vyrobať až po ukončení koncesie, to znamená, že e, táto skutočnosť sa bude zohľadňovať v podmienkach podmienkach, ak nebudeme zohľadňovať takéto lehoty, e, to sa môže stať e, e, trestom pre krajiny, ktoré uplatňujú pravidla, zatiaľ čo našim cieľom bolo zvýšiť hospodárskú súťaž a transparentnosť. Samozrejme, treba pomôcť investíciám, ale v rámci slobody hospodárskej súťaže treba e, zabezpečiť, aby e, platili normálne pravidle voči všetkým investorom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Giovanni Levie, nech sa páči. Vážený pán komisár, dnes e, diskutujeme o téme, ktorá má obrovský význam Paríži sme dohodli e, komplexné globálne e, záväzky e, v smere výrazného spomalenia klimatických zmien. A preto potrebujeme nové alternatívne zdroje energie. ktoré sú spojené s nižšími emisiami uhlíka a E, energie e, z vodných zdrojov je jednou takouto možnosťou. Avšak hydroelektrárny sú vystavené veľkým e, rizikám. Je to obava, že nebudú stačiť investície a že staré elektrárne vymiznú pre pokrivenú hospodárskú súťaž totiž na jednom jednotnom trhu s energiami Európskej únie nemôžeme e, si dovoliť, aby niekto e, mal e, určité privilegie na vnútornom trhu svojej krajiny a potom pôsobil na ostatných trhoch, ktoré sú otvorené a kde nie sú rovnaké podmienky. Potrebujeme mať e, homogénne podmienky, e, ktoré posilnia dôveru a hospodárskú súťaž. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec e, Lavie. A teraz máme čas pre spontánnu rozpravu. Ako prvý vystupí Michel Dantel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, priehrada slúži na výrobu elektriny, ale priehrada je aj e, v podstate niečo, čo e, zatraktívne územie a mm, teda týka sa to miestneho obyvateľstva. Rozdielne názory, ktoré dnes existujú, respektíve rozdielne využitie rôznych smerníc Európskej únie nemôže pretrvať. Potrebujeme je, hovoriť jednoznačne, musíme postupovať koherentne, musíme mať politiku energetiky a politiku hospodárskej súťaže, ktoré budú koherentné. Jednoducho využívanie e, vodných elektrární v Európe rôznorodé. Musíme mať nový text, nový rámec, ktorý bude pochopiteľný pre všetkých, ktorý budú uplatňovať všetci a ktorý prispie e, aj k k lepšej energetickej situácii a výrobe elektrín z vodných strojov v Európe.

Hydroelektrárne predstavujú 15 až 20 výroby energie v Grécku aj vo všeobecnosti a 80 tisíc ľudí pracuje v tomto sektore. Viacero rokov to bude naďalej najdôležitejším zdrojom obnoviteľných zdrojov, obnoviteľných zdrojom energie a preto je dôležité e, ho podržať do, v rámci horizontu do roku 2030, nie len náhodou že sa v Grécku predali, že trojka prikázala predať e, vodné elektrárne, ktoré sú cieľom tzv. investorov. Avšak to znamená, že tento sektor potrebuje investície, ak má fungovať v budúcnosti efektívne. Ak aj v budúcnosti má fungovať efektívne. A, a, a takisto by bolo potrebné odstrániť eventuálne škody. To súkromní investori nikdy nespravia. To znamená, grecké elektrárne by mali ostať v rukách štátu, nie v rukách trojke investorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za Európsku komisiu vystúpi pán komisár Andrew Kajtis. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani poslanci a poslankyne. Táto diskusia bola veľmi užitočná. E, hydroelektrárne sú veľmi dôležité v rámci Európskej únie. To je z hlavných zdrojov výroby elektriny, ale národné reglementačné režimy a ich rôznorodosť sa musí jednoducho zobrať na vedomie. Je dôležité, aby národné režimy v rámci udelovania koncesí zodpovedali platnej európskej legislatíve. Komisia bude naďalej dohliadať nad tým, aby sa dodržiavali pravidla Európskej únie. To je v súlade s Cieľmi energetickej únie ide o zabezpečenie okrem iného aj integrovaný energetický trh, e, ktorý zaručí energetickú bezpečnosť. Komisia momentálne zvažuje e, situáciu o udelovaní koncesí v viacerých členských štátoch a už sa začalo konanie pre porušenie predpisov a možno začne ďalšie, ak sa zistí, že došlo k porušeniu EU legislatívy vrátanie smernice o koncesiách, smernice o službách a e, legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže E, niektorí ste spomenuli, že tu nie je dostatočná spolupráca na komisii. Nie, medzi generálnymi rejiteľstvami je dobrá spolupráca DG RAS, DG Energetika, DG Hospodárska súťaž. E, rovnako sa zaobchádza so všetkými členskými štátmi. E, komisia momentálne zvažuje národné reglementačné režimy v oblasti hydroelektrárne. Ak bude potrebné, tak zakročí a podľa európskych platných pravidel. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše vystúpenie. To už bolo posledné eh, z pohľadu Európskej komisie.